vytvorili nevyhnutné podmienky, aby sme e, vytvorili dobré platné nariadenia. To je však iba prvý krok v našej prácach a k energetickej únie. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne a ďakujem e, za e, rozpravu. Týmto ukončujem rozpravu o tomto bode programu hlasovanie o správe pána Buzeka sa uskutoční ešte dnes.